upresnil text schválený parlamentom v zmysle článku 231 odsek 4 rokovacieho poriadku. Táto zmena bude považovaná za schválená, ak do 4 hodín po uverejnení eh, uverejnený minimálny počet poslancov alebo politických skupín nepredloží eh, pripomienku. Eh, názov tejto zmeny bude